rozpravu a hlasovanie sa uskutoční hneď následne. Začíname s hlasovaním. Najprv k situácii v Thajsku, kde hlasujeme iba jedenkrát. O spoločnom uznesení piatich frakcií. Nemáme tu pozmeňujúce návrhy. Hneď hlasujeme o záverečnom hlasovaní. Kto je za? Kto je proti? <clears throat> Zdržal sa niekto? Príjima sa. Teraz sa dostávame k spoločnému uzneseniu piatých frakcií o právo na vzdelávanie v podnesterskej oblasti. Máme tu zopár jednotlivých hlasovaní. Odsek 4 pôvodného textu. Tu som dostal ústny pozmenujúci návrh pána Predu, respektíve avizovali mi ho. Ďakujem. Navrhujem, aby na konci odseku 4 sme pridali e, vetu e, aktualizácia informácií týkajúci sa e, princípu zodpovednosti pre zamestnancov na stredných školách. Sú tu nejaké námietky? Nie je tomu tak? Tak v tejto forme zahlasujeme. Odsek 4, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa odsek 9, e, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za prvú časť, kto je proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa niekto. Prijíma sa Eh, úvodné ustanovenie A v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je za druhú časť? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Úvodné ustanovenie I pôvodného textu. Um, pôvodný návrh s návrhom opätovne ústnym pána Predu. Podobne ako v minulom prípade je to len aktualizácia. Na konci tohoto úvodného ustanovenia by sme mali Eh, mali by sme princíp zodpovednosti, eh, pokiaľ ide o eh, platy zamestnancov školy. Námietky? Nie je tomu tak. Kto je za takúto formu? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa? Úvodné ustanovenie O. Ústne pozmeňujúci návrh pána kolegu Repa. Ďakujem. Technická poznámka k tomuto odseku. V septembri 2014 je tu napísané, malo by to byť nie neskôr než v auguste 2014. Maličký detail, ale chceme, aby text bol v súlade so, s textom, ktorý dohodla Rada ministrov v minulý rok v decembri. Ďakujem. Na, námietky? Nie, tak hlasujeme v tejto forme o úvodnom ustanovení. Predsa len sú námietky. Pán Preda. Ja, aber To však nestačí, ak máte námietky vy. V tejto forme teda hlasujeme o pôvodnom texte. Úvodné ustanovenie o, o kto je za, Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Preveríme úvodné ustanovenie O. Hlasujme. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. E, teraz hlasovanie ako celok. Kto je za? Kto je proti? Stržal sa niekto? Príjima sa. A teraz posledné hlasovanie dnešného dňa a tohto týždňa, a to je téma Bahrajn a spomínané prípady pánov Rajaba, Abdullahiho a Ibrahima Šarifa zo pár hlasovaní. Odsek 8 pôvodného textu. Kto je za? Prvá časť. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kto je za druhú časť? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Po, porok, odseku 8 jednotka za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Odsek 9 pôvodný text. Prvá časť dvoch kto je za prvú časť? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek 10 pôvodného textu v dvoch častiach, to je za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek 12, e, trojka za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Po 14. pozmeňujúci návrh 2 za. Proti Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Teraz e, uznesenie ako celok, a to elektronicky. Hlasujme prosím teraz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Jednomyselne. Siedmi sa zdržali, sa príjima. E, želám vám príjemnú cestu domov. K programu ešte pán Ody, poznámka, fakt. Vážený pán predseda, ja som sa už hlásil o slovo, keď sme hlasovali o prispôsobení kvót pre emisie CO2. Ja iba chcem niečo povedať k viacjazyčnosti. My sme rokovali o stanovisku parlamentu a nariadenie, o ktorom sme hlasovali, nefiguruje e, na webovej stránke a taktiež to nebolo preložené, takže tento dokument porušuje pravidla v oblasti viacjazyčnosti, čo e, svedčí o zhoršovaní situácie viacjazyčnosti. Nehovorím o výboroch, hovorím o plenárnej schôdzi, takže prosím, e, zmiente sa o tom na predsedníctve, aby sa viacjazyčnosť naďalej nezhoršovala na pôde nášho parlamentu.